Milé kolegyne a kolegovia, veľmi sa teším, že e, máme možnosť e, pozdraviť 150 žiakov z 33 krajín. Srdečne vítajte. Prišli v rámci Euroskoly. Má národy, ľudia z e Ukrajín, z Arménska, Azerbejdžanu, z Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny sa dozvedali o témach eh, a diskutovali o témach východného partnerstva, otázka účasti procesu vzdelávania, až po energetickú účinnosť, bol to celý rad širokých tém, o ktorých diskutovali. Ďakujem, že ste sa zúčastnili a chcem sa vám poďakovať za živé diskusie. Povedali mi, že sa v diskusii prejavilo nadšenie, ktoré ničím nezaostávalo za nadšením poslancov tu v tejto snemovni. Oficiálne vyhlasujem za otvorené zásadanie Európskeho parlamentu, ktoré sme prerušili 24. októbra. Kolega Stia má otázku, nech sa páči. Gospodine predsjedniče, jutros je oko 100 tisuća ljudi prošlo kroz ulice Vukovara u koloni sjećanja na pad... 100 tisíc osob bolo na demonstraciji vo Vukovare a to na pamiatku tej skutočnosti, že v tomto meste pred dvomi rokmi e, došlo k pádu e, tohto mesta. Takže toto je príklad, čo sme si pripomenuli, e, pád Vukovaru, od kedy Chorvátsko je súčasťou EÚ. Čiže občania Chorvátska teraz už sú členmi EÚ. A rada by som, rád by som vás vyzval, aby sme e, teraz e, preukázali obetiam vukovarskej e, tragédie rešpekt. Teraz žijeme teda spoločne, našťastie, vďaka Bohu, v zjednotenej Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Zapisnica a teda Uzávery z bývalej plenárnej schôdze sú k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Ak nie, tak je to všetko schválené. A teraz oznámenia. Bol som z Nemecka informovaný, že pani Štauner od 30. oktobra